grécké orgány požiadali o zrušenie imunity pána Teodorusa Cagorakisa, So, können wir nochmal probieren, die englische... Takže vyskúšajme ešte raz, anglická kabína, už nám funguje tlmočenie. Darf ich nochmal eben fragen, die englische Kabine, ob die... Haben Sie jetzt eine Übersetzung? Okay, ja. Máte už tlmočenie z angličtiny? Herr Coburn, ich wusste gar nicht, dass Sie Ja som nevedel, že vy poznáte v Nemčine slovné spojenia. To ma veľmi teší. Ale pán Coburn, môj predseda, to je výborné spolovné spojenie, to si treba osvojiť. My member. Ty... Môj poslanec, hovorí pán predseda. <laughs> OK. Die zuständigen griechischen Behörden haben ja einen Patričné úrody požiadali o zrušenie imunity pána Teodorosa Cagorakisa. Patričné potličné polské orgány takisto požiadali o zrušenie imunity pána Mikého podľa článku 9 odseku 1 rokovacieho poriadku tieto žiadosti sa pošlu ďalej na právnu službu.